Il Presidente. Care colleghe, cari colleghi. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán komisár, otváram dnešné zasadnutie. Prvým bodom na dnešnom programe je Vyhlásenie komisie k vypuknutiu ochorenia vyvolaného baktériou EHK. Ja by som chcel hneď teraz dať eh, pánovi komisárovi Dalimu slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj všetkým vám za túto príležitosť, eh, vďaka ktorej vás môžem informovať